Takže dámy a páni, môžeme považovať dnešný program za schválený? Áno. Takže len pár krátkých oznámení. Čo sa týka prenášania na internete, nie je to dobrý precedens, ale e, vďaka tomu, alebo na základe nejakých technických obmedzení bude dostupné časovanie až neskôr na internete. Tlmočenie je do všetkých jazykov okrem štyroch, ktoré vidíte tam v dokumentoch vymenované. Rád by som tu, rada by som tu privítala členov IMCO a ITRE, ktorí veľmi dobre spolu budú pracovať a taktiež je to pár zastupcích. A Mám, máme vyše 1200 pozmeňujúcich návrhov a to nerátame stanoviska ďalších výborov. Chcela by som pogratulovať pani Kalas z výboru ITRE a pani Gebhardt z výboru IMKO srdečne aj taktiež tenými spravodajcom za skutočne ťažkú prácu a dobrú spoluprácu Konalo sa veľa stretnutí a taktiež chcem poďakovať aj sekretariátu, poradcom, asistentom, ktorí už veľmi, veľmi dlho na tom pracovali. Um, there was 50... Máme 54 kompromisných pozmenujúcich návrhov. E, neviem, či toto je rekord, čo týka hlasovacieho zoznamu a ešte som sa pogratulovať mnohým spoluspravodajcom a tieňovým spravodajcom a taktiež spravodajcom z iných výborov, ktorí hrali dôležitú aktívnu úlohu, predovšetkým na posledných pár zasadania tieňových spravodajcov. Takže hlasovať sa bude asi 2,5 hodiny. Ja dúfam, že sa nám to možno podarí aj trošku rýchlejšie. A odozdám slovo pánu Buzekovi, spolupredsedovi, s ktorým sa mi veľmi dobre pracovala tejto správe. Ďakujem, Viki. Takže tu sa nám podarilo vytvoriť skvelý e, klaster 8 spolupracujúcich výborov, dvoch gestorských a potom ďalších šesti, ktoré blízko spolupracovali. Boli sme v neustalom kontakte medzi sebou a toto je naša reakcia na nový formát Európskej komisie. Je to veľmi dobrá reakcia, pretože chápeme, že je tu obrovská zodpovednosť, čo týka digitálneho jednotného trhu a čo týka digitálnej únie, pretože digitálna únia o tú nám v budúcnosti ide. Toto je veľmi komplikovaný spis, to všetci vieme a spolupráca bola skvelá, ako už povedala Vicky, medzi všetkými výbormi. A kompromis, alebo kompromisy neboli jednoduché, ale viem, že je to síce veľmi hrubý hlasovací zoznam, ale dúfam, že nie je až taký dlhý, ako by sa dalo čakať. Takže vám na tú hodinu 20 minút, čo sa bude hlasovať, želám pevné nervy. Nebojte, nie je to závod, nie sú to žiadne preteky. Ja budem predsedať na úvod a potom prevezme žezlo predsednícke pán Buzek. Takže dúfam, že to prebehne všetko v poriadku. Takže len rýchlo. Môžeme schváliť zápisnícu stretnutia 1. decembra, pokiaľ nikto nenamieta, alebo nikto nebude namietať v priebehu tejto schôdze, tak zápisnica bude považovaná za schválenú. Takže tým začneme hlasovanie. Pripomínam, dohromady 170 E, hlasovaní. Chce niekto niečo povedať? Áno, ďakujem. Chcel by som pripomenúť, ako už tu zaznelo, že pozme sa na 396 nie je pokrytý kompromisom 14a a bude sa o ňom hlasovať oddelenie. Sekretariát už bol informovaný a povedali, že to príslušným spôsobom potom opravia v hlasovacom zozname. Sekretariat mi tu hovorí, že 396 je pokrytá kompromisu 14. E, alebo oni sú toho názoru, alebo Prepačte, je to pokryté kompromisom 3b, čo sa týka e, politiky v oblasti hospodárskej súťaže. Pretože v 396 sa hovorí o hospodárskej súťaže a oni si myslia, že tento pozmenujúci návrh, alebo aspoň jeho veľká časť, je pokrytá e, kompromisom 3b. Other... Other... Chce ešte kto niečo povedať alebo sa opýtať? Nie, dobre. Takže môžeme začať hlasovať. Takže zoberiem si svoju hlasovacú kartičku. Okay. So... Takže kompromisný návrh jednak za, proti, zdržali sa, prešiel. 177 za, proti, za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej 177 za, proti, zdržali sa, odpadá. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 3A za, proti, zdržali sa, schválený. 3B za, proti, zdržali sa, schválený. 223 za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie, takže zamieta sa. Možno niektoré budú natesno, takže ich budem overovať. 236. Prepačte. 235. Za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Ešte jeden, uzatváram hlasovanie. Takže zamieta sa. 236 za, proti, zdržali sa, overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 241 za, proti, Zdržali sa. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. A4 za. Alebo 4 a proti. Zdržali sa. Overíme. Zamieta sa. Teraz M po 12 a 35 sú prepojené s dodatkom 25 a bude sa nehlasovať len pokiaľ sa zamietne tento pozmenujúci návrh. Ďalej, M po 47 za, proti, M po 47 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Alebo overíme. Myslím, že bol schválený. Prepačte, bola to moja chyba. Dobre. Takže 276 za. 276 za. Proti. Zdržali sa zamieta sa. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6, 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 6a za, proti, zdržali sa, schválený. 330 za, proti, zdržali sa, schválený. Strana 29, sa návrh 364 za, proti, zdržali sa. Môžeme to overiť. 364. Schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Ďalej, pozmeň sa návrh 401 za, proti, zdržali sa, overíme. Zamieta sa, pretože to je na hlasovanie. Takže zamieta sa. Ďalej 402 a 403, tam je vymazanie textu za proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Ústny pozmeňujúci návrh EPP, o tom budeme hlasovať, až sa dostaneme k 20, kompromisu 28. Kompromis 9 na strane 39 za, proti, zdržali sa, schválený. Dodatok 9 za, kompromis 9 za, proti, zdržali sa. Prepačte, ešte raz. Takže dodatok za, proti, overíme. Je tu jeden navyše za SAD. Mohol by jeden poslanec za SAD vyťahnuť kartičku možno, že jeden z náhradných členov za skupinu SAD. Ďakujem, že to v poriadku. Takže zamietnutý. Alebo prepačte, prepačte, schválený. Takže 29 bol schválený. Ďalej 444. Tam je tiež vypustenie textu. Za, proti, zdržali sa, schválený. Takže prešlo to vypustenie textu. Ďalej, odsek 10b, 452, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 453 za, tam tiež vypustenie textu za, proti, zdržali sa, schválený. 400 64 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 465 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 466 za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 467 za, proti, zdržali sa, schválený, 469 za, 469, 470, 471 dohromady za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa. Schválený. Kompromis 13a za, proti, zdržali sa schválený. 488 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa kompromis 14 za, proti, zdržali sa. Schválený kompromis 14a za, proti, zdržali sa. Schválený. Ďalej doplnenie ku kompromisu 14a za, proti, zdržali sa. Schválené. Pozrieme sa 495 za, proti, zdržali sa. Zamieta sa 496 za, proti, zdržali sa. Schválený 497 za, alebo odpada, prepačte. 497 odpada. 498 za, proti, overíme. Schválený. 499 odpadá. Pozmeň sa na vrch. 501 za, proti. Zdržali sa. Overíme. takže zamieta sa. 500 za, proti, zdržali sa. Myslím, že tiež zamietnutý, ale veríme. Zamieta sa. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, schválený doplnok ku kompromisu 15 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozme sa roz 537 za, proti, overíme. That falls. Takže zamieta sa. Poďme sa na vrch 546 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. sedem za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 548 za, aj 549 za, proti, overíme. Schválené. Pozmeň sa vrch 550. Tam je vypustenie textu za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 16c, pozmeň sa vrch 585 za, proti. Myslím, že schválený, ale overíme. 575. Takže schválený. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa. Schválený. Pozmeňujúci návrh 610 za, proti. Môžem to overiť. Schválený. Pozmeň sa na vrch 613 Vypustenie textu za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Schválený kompromis 18a za, proti, zdržali sa. Overíme. Kompromis 18a. Takže schválený a doplnenie ku kompromisu 18a za, proti, to overíme. Ešte štyria nech hlasujú. Ešte štyria chýbajú. Ešte traja, ešte dvaja. Uzatváram. Je to tesné ale zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 622 za, proti, zdržali sa, overíme. A schválený. Alebo, prepačte, zamieta sa. Kult 24, prvá časť. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený? Schválený. Overíme. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kult 31. Za. Proti. Zdržali sa? Myslím, že ten sa zamieta, overíme. Zamieta sa. Kompromis 18b za, proti, zdržali sa, schválený. Doplnenie ku kompromisu 18b za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz odozdám predsedníctvo panu Buzekovi. Ďakujem, Vicky. was great. Okay. So let us go. Dobre, takže pokračujme. 633, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 634 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 19 kompromis za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 19a, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Doplnok 19a, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 668, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 694 za, proti, kto sa zdržal, overíme to. The voting is closed. Konec hlasovania. Zamieta sa. 697 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý kompromis 20 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, doplnenie ku kompromisu 20, to je za, kto proti, kto sa zdržal? hovoríme? Closed. Konec hlasovania. Zamieta sa. 729 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 21, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, príjma sa. Doplnok 21, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Tuším, že to prešlo, ale radšej to overíme. Uh, Ide o doplnenie kompromisu 21. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz druhý doplnok toho istého kompromisu za, proti, kto sa zdržal, prijaté, rovnako väčšinou. Kompromis 22 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 22 nový za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 800 za. Priatelia 800, kto je za, kto proti, hovoríme 800. Close. Koniec hlasovania. Prijaté. 802 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 803 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Blok CA. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Doplnenie kompromisu 24. To prvé. Kto je za? Kto proti? Overíme doplnenie 1 kompromisu 24. Koniec hlasovania. OK. Accepted. Že, že sa hlasuje. to Prijaté. Teraz doplnenie 2 k 24. Kto je za? Kto proti? Kto sa... Tak to overíme. Doplnenie 2 kompromisu 24. I close. Koniec hlasovania. Aj to bolo prijaté doplnenie kompromisu 25, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, toto tiež overíme. Addition to compromise 25. Doplnenie kompromisu 25. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz 901, pardon, 919, to je za. 919, kto je za? Ešte stále, kto je za? Hlasujete? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. I close the vote. Koniec hlasovania. Accepted. Prijaté. Kompromis 26 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Doplnenie 1, kompromisu 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, ale radšej overíme, lebo to nie je úplne jasné. Doplnenie 1, kompromisu 26. Accept. Koniec hlasovania, prijaté. Teraz je druhé doplnenie 26, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Toto zase overíme. Edition 2. Doplnenie 2, kompromisu 26. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz 942, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. 942. I close the vote. Koniec hlasovania. Rejected. Rejected. Zamietnuté. 944 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté podľa mňa, ale overíme. 944, overenie. Koniec hlasovania. Rejected. 954 in favor. Zamieta sa teraz 955 za proti, kto sa zdržal zamietnuté, overme si to. 954. Konec hlasovania. Zamieta sa. Teraz 955. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. 955. I close the vote. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 969, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Dobre, overíme. 969. I open the vote. I close the vote. Rejected. Rejected. Koniec hlasovania zamietnuté a kompromis 27, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 27a za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz 1034, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 1035 za, proti, overíme to. 1035. Hlasujte. I close the vote. Accepted. Accepted. Uh, Prijaté. Teraz 1040. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Teraz 1041 za. Proti. Kto sa zdržal? Toto overme. 1049 1 1 0 4 1 Končím hlasovanie. A zamieta sa. Teraz kompromis 28 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Má niekto prosím námietky k tomuto? Máte to tam? Kto má námietku? SAD je proti všetkým ústnym pozmeňovacím návrhom. Dobre, takže bez tohto ústneho pozmeňovacieho návrhu kompromis 28, bez ústneho pozmeňovacieho návrhu, kto je za, prosím. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračuje sa návrhom 1071, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Overíme. 1071. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Teraz 1084 za, proti. Kto sa zdržal? Overme. 1084. I close. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz kompromis 29. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 1103 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 30. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 1128. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Kompromis 31. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz kompromis 32. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 1157. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. 1157. 7. We check. I close the vote. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz kompromis 33. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme návrhom 1185. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 24. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 1199. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme 1199. I close the... Koniec hlasovania. Prijaté. 1202. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. 1202. I close the... Koniec hlasovania. zamietnúť. Teraz 33a, kompromis za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 33b, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 33c, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Doplnenie kompromis 33c, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Druhé doplnenie kompromisu 33c, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 3D, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz kompromis 34, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Pokračujeme návrhom 1, 2, 3, 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz 1, 2, 4, 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Toto overíme. 1, 2, 4, 2. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 35 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 35A. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 1, 2, 5, 2. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 36 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 36a. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz návrh 1, 2, 6, 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Toto overíme elektronicky, nech sa páči. 1, 2, 6, 5. také pozmenie nášho, nášho hlasovacieho zoznamu. Has everybody... Už ste prosím všetci hlasovali? Môžem zavrieť hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 37, kto je za? kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 1, 2, 7, 7, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Prepačte, overme to. Tuším zamietnuté a radšej overíme. 1, 2, 7, 7. 1, 2, 7, 7. Objective, but let us check it. We will sleep very well, thanks to that. Radšej to overme, nech sa dobre vyspíme. Takže zamietnuté. Teraz 1, 2, 8, 1, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Dobre, overíme. 1, 2, 8, 1. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 1, 2, 8, 5. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 0. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis A za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 67 za, proti, kto sa zdržal. Tuším zamietnuté, ale overíme. Návrh 67. Konec hlasovania. Zamietnuté. Teraz Kompromis B za, proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis C za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh 104, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, overíme. Návrh 104. 104. I close the vote. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz 106 za proti, to sa zdržal, prijaté 115 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, kompromis D za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 146 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 147 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 149 za, proti, kto sa zdržal, overíme. Návrh 149. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz návrh 152 za, proti, kto sa zdržal, overíme 152. Koniec hlasovania zamietnuté, 156 za, proti, to sa zdržal Rovnako väčšinou zamietnuté, teraz 157, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, 157 overíme, 157 overíme. It's accepted probably. I close the vote. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz 162. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Overíme. 162. Konec hlasovania. Zamietnuté. A teraz 165. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. I close the vote. It's rejected. Zamietnuté. A teraz, kolegyne, kolegovia, musíme počkať do 2020. Pačilo by sa vám to? Môžeme hlasovať, ak požiadujete. Áno, keď chce, aby sme hlasovali teraz a nečakali, takže elektronické záverečné hlasovanie. Takže hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. 80 za. Kolegyne, kolegovia, dámy, pani. Vy nevidíte tie úsmevy na tvárach našich dvoch spravodajcov. Prosím, povstaňte a otočte sa, aby vás všetci videli. You see, uh, we created... Vidíte, takýto klaster sa vytvoril podpora spolupráci a bude kopa legislatívnej práce s týmto spojená. Takže sa chystáme aj do budúcna na vynikajúcu spoluprácu minimálne šiestich výborov Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Prepačte, prepačte. Ak o 8 máte nejaké schôdze, tak tam chodte, musíte. Ja viem, že ste si podne mysleli, že tam nebudete musieť ísť. Mrzí ma to, že sme skončili skôr. A teraz ešte dávam slovo Viki. Dámy a páni, naozaj blahoželám, prajem pekné Vianoce do pléna sa to dostane, dúfam, v januári. Ešte raz ďakujem a prajem veselé Vianoce. Ešte aj spravodajkyňa chcela niečo povedať. Chcete niečo povedať spravodajkyne?